riadená nielen e, samotným kontrolám a e, zváženiu zo strany ústavného súdu e, vlastnej maďarskej ústavy, ale aj kontrole Maďarska zo strany nadnárodných inštitúcií, ako je Rada Európy alebo Európska komisia, ktorá chce brániť základné slobody. Avšak nemôžem to nechať bokom Eh, zmienku, to, čo som si teraz eh, vypočul ohľadom ochrane eh, menšín v španielskej ústave, ktoré boli spomenuté pánom Sajerom. So všetkým rešpektom musím povedať, že španielská ústava tam nie je žiadna diskriminácia, pokiaľ ide o pôvod, ani pokiaľ ide o menšinu. Nikto nemôže teraz posúdiť, ako bude v praxi vyzerať táto maďarská ústava. Neviem, že to prehodnotiť, ale chceli sme len vyvolať, e, či spomenúť obavu e, z tejto ústavy, ktorú máme, že táto maďarská ústava e, by sa mala tiež podriadiť politickému pluralizmu rôznych našich politických projektov, ktoré sme sa tu snažili naštartovať. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne za skupinu ALDE pani Weber dva. minúty. Thank you, chair. Ďakujem, pani predsedajúca. Nový základný zákon e, Maďarska je veľmi kontroverzný text na to, aby bol ústavou. Prešiel veľmi rýchlo parlamentom. Verejné konzultácie trvali iba mesiac a Maďarská občianská spoločnosť a Benátska komisia vyjadrili závažné obavy